Good morning, everybody. We for uh, the rapporteur for the first item on the agenda, but as she's... Dobre ráno, čakali sme na spravodajkyňu, ktorá má na starosti prvý bod, ale keďže ešte e, stále neprišla, tak predsa len začneme aj bez nej. Najskôr teda oznámenia predsedajúcej. Včera sme dostali zoznam predsedu parlamentu Šulca, ktorý nás informuje o rozhodnutí konferencie predsedov z 12. decembra vo veci možného príspevku e, k vyšetrovaniu výboru LIBE zo strany Edwarda e, Snowdena. Tento list sme zaslali všetkým poslancom vo výbore LIBE, tak ako sa naznačuje v tomto liste. Neexistuje e, žiadna prekážka, aby výbor LIBE naplánoval účasť na takomto zasadnutí Edwarda eh, Snowdena, ak eh, sa to naplánuje, bude uprednostnená interaktívna forma schôdze, tak aby sme nejako neohrozili bezpečnosť danej osoby. Ak to nebude možné, tak eh, vopred nahrané posolstvo na videu sa bude vysielať v priebehu schôdze. Rozhodnutie koordinátorov bolo také, že podporujeme takéto možnosti výberu zo strany výboru LIBE po usmerneniach konferencie predsedov a koordinátori dnes eh, naznačia, aby sa vyjadrili písomne k takejto možnosti. toľko teda oznámenie. A teraz prejdeme k malej úprave na našom programe v poradí bodov. Začneme správou pani Fajon tretie krajiny, ktorých príslušníci musia mať v dispozícii víza pri prekračovaní vonkajších hraníc a krajiny, ktorých štátne príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Vždy počujeme si zo strany komisie ich prezentáciu a potom dostane slovo spravodajkyňa pani Fajon. Najskôr teda komisia, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Dobré ráno všetkým. Myslím, že to môžeme vybaviť veľmi stručne, pretože ten návrh komisie, ktorý hovorí o presunie občanov Moldavska e, na bezvizový režim a taktiež ide tu o držiteľov biometrických pasov. Je to iba logický dôsledok E, celého vývoja, ktorý sme zaznamenali e, v rámci dialogu o liberalizácii víz medzi EÚ a Moldavskom. Bol to klasický dialog v tom zmysle, že pozostával z e, konkrétneho akčného plánu liberalizácie víz. Ako si viete, ten pozostáva zo štyroch hlavných blokov. Čo znamená, že je tu prvý blok o, do, o bezpečnosti dokumentov a o biometrii, potom o nezákonnom prisťahovalstve vrátane si ďalej je tretí blok o verejnom poriadku a bezpečnosti a štvrtý blok sa týka zahraničných vzťahov a základných práv. Tejto metodiky sa komisia držala vždy a drží sa aj naďalej vo všetkých dialogoch liberalizácii víz. Teda aj v prípade Moldavska sme postupovali rovnako pozostáva tento proces z klasických požiadaviek predkladania správ, čo sa týka pokroku, pričom 5 takýchto správ už bolo predložených a schválených. Taktiež boli zorganizované expertné misie do Moldavska. Máme konkrétne stanovené porovnávacie kritéria pre druhú fázu tohto akčného plánu. A tu naznačujeme, kam by sa Moldavsko malo posunúť, ak naozaj chce úplne prejsť na bezvizový režim. Tento návrh, ešte by som sa pripomenúť, sa trošku odlišuje od toho, o ktorom sa aktuálne rokuje na rade a v parlamente a ktorý sa týka návrhu komisie na návrh bezvízového režimu pre 16 krajín a tento návrh je výsledkom pravidelnej revízie nariadenia P39. Tuto revíziu komisia vykonáva pravidelne. O tomto návrhu sa ešte stále rokuje a dúfame, eh, že čoskoro budú výsledky, pretože práve prebiehajú aj Je to teda logický výsledok dialogu o liberalizácii víz s Moldavskom a v tomto smere v novembri 2013 teda tohto roku bola schválená piata správa pokroku na komisii a tam komisia zatvára všetky mm, porovnávacie kritéria boli splnené v Moldavsku. A boli splnené všetky očakávania, preto sme predložili tento návrh, ktorý hovorí o presune e, Moldavska na bezvízový zoznam. Isté, že je tu ešte veľmi dôležitá požiadavka, síce, že sa to bude vzťahovať iba na držiteľov biometrických pasov. Veľmi rýchlo sme tento návrh vypracovali, je potrebné však vnímať to aj v svetle samitu vo Vilniuse. Komisia totiž chcela vyslať veľmi silný politický signál v prostredí Vilniuského samitu, ktoré, ako viete, neboli celkom jednoduché, museli sme taktiež vyslať jasný politický signál, že komisia sa drží svojich záväzkov a že chce zdôrazniť, že kritériá boli zdôraznené a ak budú naozaj všetky kritériá splnené, tak e, ochotne presunie Moldavsko na zoznam krajín s bezvizovým režimom. Komisia teda teraz e, využila svoje právo iniciatívy tým, že predložila tento návrh a teraz je na rade a na parlamente, aby sa taktiež ujali svojich povinností a zodpovedností. Boli by sme radi, keby sa tento návrh schválil čo najrychlejšie, aby sme preukázali aj Moldavsku, že Európska únia sa drží svojich záväzkov. Dúfame, pretože sa podarí to uzavrieť ešte v priebehu tohto funkčného obdobia parlamentu. Možno by som vás ešte mohol krátko informovať o aktuálnom stave na rade. Minulý týždeň prebehla prvá prezentácia tohto návrhu na pracovnej skupine pre víza a zajtra prebehne zasadnutie rady pre vnútro a spravodlivosti. Myslím, že na rade teda veci sa posúvajú relatívne dobre. Predpokladáme, že na rade sa nám podarí relatívne rýchlo prijať a schváliť tento spoločný prístup aby sa mohli trialógy začať e, začiatkom budúceho roka. Ešte posledná vec, ak dovolíte. Veľa sa hovorí aj o možnom zneužívaní bezvizového režimu. Všetci vieme, k čomu došlo k minulosti po e, výzve liberalizácii krajín Západného Balkánu. Začiatkom januára teraz nadobudne účinnosť e, tento mechanizmus pozastavenia víz, takzvaný, e, ten hovorí, že v prípade zneužitia e, tá vízová výnimka sa môže odobrať dočasne danému subjektu. Myslím teda, že kritéria boli splnené. Je jasne sa že to vzťahuje iba na držiteľov biometrických pasov. A taktiež máme zabezpeku v prípade možnosti zneužitia. Znamená to teda, že by sme mali byť schopní relatívne rýchlo dohodnúť sa na tejto veci. Toľko z mojej strany v tejto chvíli. Uh, Ďakujeme pekne, dávame slovo správodajkyni pani Fajon. Ďakujem, ďakujem aj komisii za túto prezentáciu, aj za aktuálne informácie o dianí na rade. Teší ma, že môžem byť spravodajkyňou vo veci bezvizového režimu pre Moldavsko, najmä vzhľadom na to, že sme zaznamenali dobrú skúsenosť v tomto funkčnom období, keď sme schváľovali bezvizový režim piatich krajín Západného Balkánu. Napokon spomenuli ste to aj vy. Je dôležité, ako hovoríte, vyslať pozitívny a veľmi silný politický signál, najmä vzhľadom na Vilniuský summit Krajina totiž chce európsku slobodu, chce európsku budúcnosť a Moldavsko sa pripravuje e, na tento bezvizový režim už zhruba 3 roky a teší ma, e, že komisia uvádza, že všetky kritéria boli splnené. Sloboda pohybu je naozaj základným právom, základnou európskou hodnotou a poznajú z predchádzajúcich skúseností, je dôležité zdôrazniť, e, že E, vzhľadom na ekonomickú, politickú spoluprácu a taktiež na medziludské kontakty. Je dôležité zúrazniť to. Dúfam, že sa nám podarí uzavrieť rokovania o tejto téme e, začiatkom jary, respektíve do konca tohto funkčného obdobia. Dúfam, že sa nám bude dobre spolupracovať e, s tenevými spravodajcami aj s radou, aj s parlament, aj s komisiou. Nebudem teraz zachádzať do podrobností. 9. januára totiž vo výbore budeme mať návrh správy k dispozícii na prejednanie. Ak všetko pôjde tak, ako má, dúfajme, budeme môcť hlasovať vo februári. Bola by som rada, keby sme naďalej pokračovali s otváraním týchto bezvizových režimov s našimi susednými krajinami. Je totiž veľmi dôležité podporovať eh, túto voľnosť pohybu Dúfam, že sa nám podarí celú vec uzavrieť čo najskôr. Aj vzhľadom na to, že Moldavsko spolňa všetky potrebné kritéria, ako ste už spomenuli, tá doložka bezpečnosti, ktorá bude účinnosť v januári budúceho roka, teda je to ten mechanizmus možnosti pozastavenia. Myslím, že je dôležité, že ju máme, ale na druhej strane predpokladáme, že nikdy ju nebudeme musieť využiť, pretože najmä keď hovoríme o krajinách Západného Balkánu, bol by to obrovský krok späť, ak by sme sa rozhodli niekedy využiť tento mechanizmus, aj keď by išlo iba o dočasné pozastavenie slobody cestovať, pretože keď sa pozeráme na druhej strane na počty žiadateľov o azyl, zaznamenali sme zníženie počtu týchto žiadateľov. Myslím teda, teda že e, nie je dôvod na obavy vlády v tomto regióne naozaj spolupracujú s nami aj v tých veciach, v ktorých je to dohodnuté. Ďakujeme pekne, pani Fajon. Pýtam sa, či niekto žiada o slovo s kolegou. Pán Bronz, nech sa páči. Ďakujem. Otázka zneužívania týchto výzov výnimiek eh, sa rieši, ako keby to bola nejaká výnimka, eh, ale ak tu ide o krajinu, ktorej HDP je iba zlomok HDP krajín západnej Európskej únie, myslím, že by to nebolo eh, výnimkou. Dá sa to povedať, že je to skôr predvydateľnou udalosťou. Pýtam sa, či je štúdia o rozsahu miery zneužívania bezvýzových režimov po takejto dohode. Vieme, do akej miery dochádza k tomuto zneužívaniu v skutočnosti, keď vlastne nie sú e, povinné víza, dá sa vôbec vyhodnotiť, do akej miery sa zneužíva tento model. Ďakujem pekne, pani Weber. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcela by som oceniť túto iniciatívu komisie. Myslím, že parlament už vyjadril viackrát e, svoju otvorenosť takémuto bezvýzomému režimu s Moldavskom. Som presvedčená o tom, že to povedie k prehobenej spolupráci, tak povediac, medzi Moldavskom a komisiou, pretože považujem za dôležité, a to hovorím, aby som ubezpečila nielen pána Bronsa, ale aj iných, ktorých sa boja nejakej apokalipsy, ktorá by mohla zavoliť Európsku úniu. Naozaj eh, tomu tak nie je. Myslím, že legislatíva v týchto oblastiach eh, by sa mala vnímať jednotne. Nová legislatíva o pozastavení bezvizového režimu nadobudne účinnosť a znamená to lepšiu spoluprácu medzi komisiou a vládami akýkoľvek eh, tretich krajín, ktoré by sa mohli uchádzať o tento bezvizový režim. A taktiež ešte na ubezpečenie môžem povedať, že tí, ktorí chceli odísť zo svojej krajiny pôvodu, už tak či tak urobili. A na to stačí len sa pozrieť na aktuálnu populáciu týchto krajín. Okrem povinnosti biometrických pasov, to znamená pre mnohých ľudí opätovný začiatok celého procesu získania pasu. A to nie je jednoduchý proces. Preto som presvedčená, že by to bolo v prospech občanov Moldavska aj v prospech občanov Európskej únie. Ďakujem. Thank you, Mrs. Weber. Mrs. Ďakujeme, pani Weber. Pani Tajan, chceli by ste niečo dodať? Ak nie, tento bod programu končíme a teraz sa vraciame k prvému bodu programu. Spravodajkynia je pani Gomeš. Ide tu o rámcovú dohodu o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Indonéziou, pokiaľ ide otázky súvisiace s readmisiou. Spoločná e, vízová politika, o nej budeme diskutovať e, a tam v rámci tejto diskusie budú dve readmisné dohody, ktoré sú súčasťou všeobecnej dohody. Prvá medzi EÚ a Indonéziou a druhá dohoda je s niekoľkými stredoamerickými krajinami. Najprv sa nám prihovorí komisia, rada a potom spravodajkyne pani Gomez, ale najprv začne komisia. Máme tu komisiu, máme tu zastupcu komisie, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dobré ráno. Ja by som v tomto konkrétnom prípade najprv odovzdal slovo predsedníctvu, pretože sme mali rozpravu k tejto tematike a poskytlo by predsedníctvo súhrn najprv. Mohli by sme takto postupovať? Áno, žiadam radu, aby sa vyjadrila. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Dobré ráno. Prajem. Rada by som poďakovala parlamentu za to, že tieto dve dohody dal na program diania a bezodkladne naozaj to oceňujeme. Myslím si, že treba odprezentovať podstatu týchto troch dohôd o spolupráci. Zameriam sa skôr na vysvetlenie toho, prečo sú nezhody a zmetky trošku v rade. Možno parlament by toto zaujalo v súvislosti s otázkami, ktoré parlament položil. Tieto dohody pokrývajú celý rad problémov. Jeden problém z nich je readmisia, preto sme dnes tu vo výbore LIBE a zaoberáme sa readmisiou. Readmisia je naozaj čím si, čo mu rada prikladá veľkú dôležitosť. Pretože existuje klauzula o readmisii v oboch týchto dohodách, a ešte raz chcem zdôrazniť, nie je to len dohoda o spolupráci s týmito krajinami, je to skutočne povinnosť readmisie, to je legálna klauzula, právnická klauzula, a vychádzame z rozličných právnych základov pri prijatí tejto klauzuly o readmisii. A keďže sú to rozličné právne bázy, článok 79, museli sme v rade použiť dva rozličné postupy na prijatie. Preto máme jeden proces na prijatie tohto právneho opatrenia týkajúceho sa readmisie v oboch zmluvách a potom máme ďalší postup na prijatie iných ustanovení Tak či tak, aj keď máme tieto dve, dva vnútorné postupy, stále ide o dve dohody. Jedna s Indonéziou a druhá s inými stredoamerickými krajinami. A, ja by, a žiadame parlament, prosíme parlament o súhlas s týmito dvoma dohodami. Dúfam, že parlament udelí súhlas s týmito dohodami, lebo ako som povedala, tieto dohody podporia našu spoluprácu s predmetnými krajinami a pomôžu Európskej únii napredovať ďalej v oblasti readmisí, ktorá je veľmi dôležitá. Veľmi pekne ďakujem. A ak máte nejaké otázky, rada a právne služby rady sú pripravené odpovedať. A teraz sa vyjadri komisia. Hovorí pani predsedajúca. Ďakujem. Pani predsedajúca, chcem len uh, kompliment k tým pleniam. Článok 34, ktorý bol vydelený zo zvyšku dohody a z tohto rozhodnutia rady, chcem sa vyjadriť k obsahu. O obsahu by som povedal, že je to súčasť stálej politiky Európskej únie, aby sa zainteresovali integrovali, zapracovali celkovo všeobecne migračné záležitosti do externých vzťahov únie. Jeden spôsob, ako tak urobiť, je rámcová dohoda, tá, taká, ako máme pred nami, ale potom máme ešte iný typ dohody, napríklad dohoda o partnerstve a spolupráci. Ide tu o e, kapitolu zo spolupráce v justičnej oblasti, kde Okrem iného máme readmisnú klauzulu a v tomto konkrétnom prípade je začlenená v článku 34 odsek 3. Obsah tohto ustanovenia, chcem zdôrazniť, je veľmi obmedzený. V žiadnom prípade nie je porovnateľný s dohodou o readmisii. Treba naozaj plnoprávnu, plnokrvnú dohodu o readmisii. E, zmienka o readmisii iba potvrdzuje, že medzinárodný zákon platí a štáty by mali schopné byť opätovne prijať svojich vlastných národných príslušníkov a hovorí o istých operačných záležitostiach, napríklad, že strany tohto dohovoru musia opätovne prijať na svoje územie svojich štátnych príslušníkov, to súvisí s identifikáciou štátnych príslušníkov a že tieto krajiny musia tento proces vykonať bez eh, zbytočných odkladov a prieťahov. Toľko k obsahu tohto rozhodnutia rady. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám a slovo má pani Gomeš. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. V tejto chvíli v AFETE mám na starosti parlamentné uznesenie, správu parlamentu, ktorá udelí súhlas kom- komplexnej partnerskej dohode o spolupráci, ktorá už tu bola zmienená aj zo strany komisie, aj zo strany rady. A táto rámcová dohoda má v sebe článok 34, ktorý vytvára istý základ tejto readmisnej dohody. A myslím si, že je to skutočne veľmi dôležitá dohoda, pretože vo všeobecnosti aj konkrétne ide o readmisnú dohodu, v ktorej po prvý raz udelujeme isté e, výsady azijským krajinám a nie akejkoľvek azijskej krajine, ale tej najväčšej, najľudnatejšej krajine. krajine, ktorá má veľmi silné zväzky s Európou. Nezabúdajme, že Indonézia bola bývalou holandskou kolóniou. A ešte predtým mala eh, zväzky s Portugalskom, odkiaľ pochádzam ja. Je to krajina, kde je najväčšia populácia na svete. 250 miliónov ľudí tam žije a je to demokratická krajina, je to štát, ktorý sa pokúša plniť všetky svoje medzinárodné záväzky, aj tie v oblasti ľudských práv, ale je to aj tranzitná krajina pre pristahovalcov, ktorí prichádzajú z konfliktných zón Ázie, juhovýchodnej Ázie, Všetci prechádzajú cez Indonéziu, najmä sa chcú dostať do Austrálie. Samozrejme, treba splniť mnohé podmienky. Táto krajina má 17 tisíc ostrovov a keďže tam žije toľko ľudí, prepravujú sa často lodnou dopravou, musia vedieť presne, ako sa plaví okolo ostrovov, ako prepraviť niečo alebo niekoho z jedného konca sveta na druhý. V e, tomto sú veľmi dobrí. Je to veľmi kozmopolitná krajina. Nie len kvôli svojej zemepisnej polohe, ale aj kvôli svojim dejinám. Napríklad je to hospodársky veľmi dôležitý fakt, že sa tam usadili čínske komunity, ktoré tam žijú už celé stáročia. Keď e, sa Indonézia stala nezávislým štátom. Niektorí z nich si ponechali svoju čínsku národnosť. Nie je to všeobecne akceptované, ale v praxi predsa možné a robia to. Čiže je to krajina, ktorá je skutočne relevantná v súvislosti s migračnými tokmi vo svete, keď UNHCR poskytuje pomoc a e, rozlišuje medzi neregulárnymi migrantmi, utečencami a žiadateľmi o azyl. E, povedala by som, že readmisná dohoda dáva zmysel, aby sa podpísala medzi EÚ a Indonéziou a naozaj článok 34 odsek 3 dohody o partnerstve a spolupráci hovorí o tom, že Štátni príslušníci EÚ a štátni príslušníci Indonézie majú právo na to, aby sa mohli navrátiť do svojich krajín. Takisto ľudia bez štátnej príslušnosti, príslušníci tretich krajín, to by som si chcela vyjasniť s komisiou a radou túto poslednú vec, či aj títo, či sa to vzťahuje na týchto. Myslím si, že táto dohoda uľahčí mobilitu ľudí a zároveň bude dôležitá pre EÚ, aby mala pod kontrolou tieto presuny obyvateľstva. Ďalej je dôležité, aby parlament, keď e, udeli svoj súhlas, monitoroval implementáciu týchto dohôd, ktorá, za ktoré je zodpovedná hlavne komisia. Myslím si, že parlament nemôže robiť samotný, Dialóg o ľudských právach s Indonéziou už začal. Nedávno bolo niekoľko zasadnutí. To je oblasť, v ktorej máme možnosť hovoriť o spolupráci a najmä o témach, ktoré sa týkajú pristahovalectva, migrácie. Naozaj môžem len odporúčať, aby parlament súhlasil s týmito dohodami, ale Chcem si len potvrdiť, či aj na štátni príslušníci tretích krajín a či aj na nich sa bude vzťahovať táto dohoda, respektíve tieto dve dohody. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám, pani Gomeš. A teraz má slovo opäť rada a potom komisia. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem pani Gomeš za podporu a za otázky, ale Dohoda neobsahuje povinnosť o readmisii štátnych príslušníkov tretích krajín, ale obsahuje uznesenie v odseku 4, kde strany zmluvy sa môžu dohodnúť o oddelených zvláštnych readmisných dohodách, kde by mohli pripustiť a mali by pripustiť, že by existovala povinnosť readmitovať aj štátnych príslušníkov iných krajín tretich krajín. Komisia, ďakujem za slovo, e, pani predsedajúca. Veľmi málo sa dá dodať. Štvorka, paragraf štvorka v 34. článku obsahuje odvolávku na to, že strany dohody môžu rokovať v budúcnosti o plnoprávnej readmisnej dohode, ktorá sa týka aj ľudí e, bez štátnej príslušnosti a príslušníkov iných krajín. V odseku 3 sa o tom nehovorí. V trojke je skutočná readmisná dohoda alebo podklad, ktorý k nej vedie a týka sa len štátnych príslušníkov EÚ a Indonézie a ostatných krajín. To je základný záväzok, ktorý je za, do tejto dohody zakorporovaný, ale týka sa len vlastných štátnych príslušníkov týchto štátov. Ďakujem. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Ak nie, pani Gomeš. Keď teda bude parlament súhlasiť, hovorí pani Gomeš, tým vlastne udelujeme predbežný súhlas k tomu, aby sa o týchto dohodách rokovalo, čo sa týka štátnych príslušníkov a štát, ľudí bez štátnej príslušnosti. Komisia má slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Článok 34, odsek 4, nie je súčasťou rozhodnutia rady, o ktorom dnes máme hovoriť. Je to tzv. umožňujúca klauzula, ktorá je súčasťou celkového rámca, ktorá štandardne býva zaradená do takýchto typov dohôd a znamená to, že ak sa strany dohodnú, že v budúcnosti budú rokovať na základe požiadavky jednej alebo druhej strany, môžu rokovať o plnoprávnej, plnokrvnej dohode, ktorá zahrnie aj ľudí bez štátnej príslušnosti, aj príslušníkov tretich krajín do readmisnej dohody e, do svojho rozsahu pôsobnosti, ale teraz e, podpisujete len záväzok alebo odobrujete len záväzok, e, že sa o takomto niečom bude iba rokovať v budúcnosti. Ďakujem. Sú ešte nejaké ďalšie otázky? Pani Gomeš, nie. Čiže keď by tak, o takéto no, dohode sa bude rokovať, samozrejme, že sa to dostane späť do parlamentu a s týmto objasnením Opäť môžem povedať len to, že som veľmi rada, že môžem odporúčať, aby parlament udelil súhlas s takýmto rámcom, ktorý sa tu vypracovala s takýmito dohodami. Ďakujeme pani Gomeš. A teraz prejdeme okamžite k ďalšiemu bodu programu. Tentokrát je spravodajkyňou pani Renate Weber a ide tu o iné readmisné záležitosti medzi EÚ a stredoamerickými krajinami. Výbor Líbež by sa mal vyjadriť k článku 39.3, ktorý sa týka migrácie a postupov readmisie. A táto žiadosť prijať stanovisko je časovo veľmi obmedzená v januári sa má prijať na plenárke a berúc do úvahy veľmi dlhý čas medzi prvými konzultáciami v parlamente k tejto téme, ktoré sa začali v decembri 2003 a žiadosti o súhlas Európskeho parlamentu 10 rokov po začiatku rokovaní treba sa vysporiadať s tými záležitostiami. Poprvé požiadať radu o objasnenia týkajúca sa celého procesu a po druhé treba objasniť prečo sa e, rozčlenilo rokovanie, na, rokovanie z Líbek, článku 49.3 a rokovanie s AFETom, ktoré sa týka zostávajúcich súčastí prečo takýto roz, ro, takéto rozdelenie právomoci a prečo Libe má čo povedať len k readmisii a nie aj k článku 48, ktorý sa týka prania špinavých peňazí, alebo článku 49, ktorý sa týka migrácie. Spravodajkyni pani Weber dostáva slovo a potom rada. Ja by som rada udelila slovo aj Európskej službe pre vonkajšiu činnosť aj komisii. Pani Peber, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Skutočne to je dohoda, ktorá bola predložená parlamentu, komisii, rade aj členským štátom EÚ, bola opakovane predkladaná za ostatných 10 rokov nie je to tá najrychlejšia cesta, akým uzavrie dohodu. Je to samozrejme medzinárodná dohoda, preto treba, aby odobrili tieto, doho- túto dohodu národné parlamenty, takže iste treba prideliť istý čas. To je pochopiteľné. Mám otázku, či takáto e, dohoda sa dokonca niekedy v mojom časovom horizonte e, uplatní v praxi, kým ešte budem ja nažive. A bola som tenevou správodajkyňou v AFETE k tejto správe. Ja som vtedy súhlasila s predloženým textom, podporovala som to, aby táto dohoda, aby sa s ňou súhlasilo. A v Líbe je pravdou, ako ste povedali, že sa zaoberáme len readmisiou, len týmto článkom ktorý hovorí o reciprocitnej povinnosti nás, Európskej únie a ďalších krajín e, v Strednej Amerike prijímať osoby z e, konkrétnej štátnej príslušnosti na svoje územie. Ja si e, vypočujem so záujmom, čo má nám povedať Rada komisia a zareagujem až potom. Som zvedavá, ako navrhujú, že by sme mali postupovať a ako uzavretie tejto dohody v tomto konkrétnom rámci readmisie, ako, ako pravdepodobné to je, aký bude časový rámec, napríklad uľahčenia vizového režimu a podobne. Ďakujeme, pani Weber. A teraz dostáva slovo rada. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem vám aj za to, že ste aj túto dohodu dali na program dňa. A iste to trvalo dosť dlhý čas, tak ako už to bolo predoslané. Skutočne to trvalo dlho. Parlament už predtým súhlasil s rozhodnutím rady, ale potom sa rada rozhodla rozdeliť postup ako som už vysvetlila v prípade s Indonéziou. Takisto sa to udialo s touto dohodou. Preto parlament sa žiada ešte raz, aby súhlasil s touto dohodou. Práve preto sme tu ešte raz opätovne. A ešte raz, keď sa vrátim k tomuto rozdeleniu, povinnosť readmisie vychádza z právneho základu iného článku zmluvy o fungovaní Európskej únii, ako je ten článok, ktorým sa ten, tá právne ustanovenie, ktorým sa riadia iné časti tejto zmluvy. Táto dohoda sa týka oblasti spravodlivosti a domácich záležitostí, ale táto právna povinnosť oboch strán zmluvy je zakotvená v texte a práve preto treba právny základ vychádzajúci zo zmluv o fungovaní Európskej únie a práve preto sa líšia tieto dva postupy. Ako som povedala i predtým, chcem zdôrazniť, že to v žiadnom prípade neovplyvňuje nič také, kvôli čomu by parlament nemohol súhlasiť s, s celou dohodou ako takou. Dovolte mi prosím odovzdať slovo našim právnym službám, ktorí e, podrobnosti odborné môžu vysvetliť lepšie. Thank you, Madam Chair. Um, maybe uh, just a few words of explanation. Ďakujem. Možno niekoľko slov vysvetľujúcich k tomu, prečo sme rozdelili tento text takýmto spôsobom. Rada má názor, že súhlas parlamentu sa netýka len textu dohody, ale sa týka aj textu rozhodnutia. Práve preto sa vraciame do parlamentu po tretí raz po váš súhlas, po vaše odobrenie. Prečo sme sa rozhodli pre dva odlišné postupy? Dohoda obsahuje klauzulu o readmisii, aj ďalšie klauzuly, či už je to v oblasti spravodlivosti a domácich záležitostí alebo v iných oblastiach, ale tieto ostatné klauzuly neobsahujú konkrétne a špecifické právne záväzky. Sú to len všeobecné vyjadrenia, ktoré majú nabádať k politickému dialogu alebo k spolupráci. A keďže máme klauzulu pred sebou, ktorá, z ktorej vyplývajú konkrétne právne záväzky, musíme sa odvolať na článok v zmluve, teda na právny základ 79 odsek 3 dáva Únii právo riešiť záležitosti v oblasti readmisie a keďže článok 79.3 je súčasťou kapitoly 5 zmluvy o fungovanie Európskej únie. E, ide tu o protokoly 29 a 22, ktoré umožňujú Dánsku, Írsku a Spojenému kráľovstvu uplatniť právo nezúčastniť sa na takých opatreniach, či už sú to legislatívne akty, alebo medzinárodné dohody, alebo rozhodnutia, alebo závery, nezúčastniť sa na takýchto rozhodnutiach, na takýchto právnych aktoch. To znamená, že pre readmisnú klauzulu v dohode s Indonéziou alebo v dohode so stredoamerickými krajinami sa tieto krajiny nezúčastňujú na rozhodnutí rady, ale zúčastňujú sa na rozhodnutí, participujú na rozhodnutí, ktoré sa týka ostatných klauzul v dohode. Takže so, sumárne zloženie rady bude odlišné v týchto dvoch rôznych prípadoch a preto z odborného hľadiska je nevyhnutné aby sme prijali dva, dve samostatné rozhodnutia. Keď som si prečítal úvodné ustanovenia oboch rozhodnutí, špecifikuje sa v nich, že obe rozhodnutia treba prijať paralelne, čiže je tu istá súvislosť medzi týmito rozhodnutiami. A preto záverom chcem povedať, že stanovisko rady je také, že Rozdelenie textu na dve rozhodnutia je nevyhnutné, aby sme boli v súlade s protokolmi 29 a 22, ktoré sú súčasťou primárneho práva EÚ. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám a teraz zástupcovia SVČ. Nech sa páči. Ah, uh, uh, Dobrý deň, volám sa Kenneth Bell. Uh, zastupujem tu oddelenie pre Strednú Ameriku a Mexiko ESVČ. Chcel by som vyjadriť polutovanie nad tým, že trval viac ako 10 rokov vrátiť sa opäť do tejto fázy dohody medzi EÚ a stredoamerickými republikami. Do veľkej miery tomu predchádza aj dohoda o pridružení, ale aj toto musí byť predmetom ratifikácie. E, teda opäť po 10 rokoch sa to musí mm, schváliť. Zaznamenali sme cestu predsedu komisie Barosa do Strednej Ameriky. Zúčastnil sa tam samitu SECA v sobotu a vo svojom vyhlásení nás šéfovia štátov a vlád týchto stredoamerických krajín žiadali o schválenie tejto hody. Teda ľutujeme, že sa to vracia späť po desiatich rokoch po dlhom období ratifikácie a taktiež e, po období právnej analýzy už sa to na Korepery schválilo, ale opäť e, sa to musí zopakovať. Opäť vám teda odporúčame túto dohodu. Máme tu veľvyslankyňu Panamy, ktorá tu zastupuje e, celé združenie SIKA. Ak by ste si želili, môže prehovoriť aj ona. Ďakujeme pekne. Teraz komisia. Ďakujem, pani predsedajúca. Podobne ako predchádzajúci bod o Indonézii, aj toto e, je tzv. readmisná doložka, e, ktorá sa má zapracovať do širšej medzinárodnej e, dohody o spolupráci. Je to podobné ako dohoda, o ktorej sme hovorili v prípade Indonézie. Týka sa to readmisie vlastných štátnych príslušníkov a taktiež eh, sa tomu uvádza, že tento proces eh, by eh, mal prebehnúť bez nejakých ďalších formálnych prekážok. Osoby, ktoré majú byť prevedené do tejto readmisie, by mali byť vybavené vhodnými dokumentami o totožnosti a taktiež by sa to malo rozšíriť vzájomne po druhé, toto ustanovenie obsahuje taktiež tú istú umožňujúcu doložku, ktorá umožňuje ďalšie rokovania o plnoprávnej dohode o readmisiách v budúcnosti medzi ktorýmikoľvek zúčastnenými stranami a to by zahrňalo aj readmisiu občanov tretich krajín a osôb bez štátnej príslušnosti. Ak by sa k tomu však malo pristúpiť niekedy, ak by Európska únia sa rozhodla rokovať o readmisnej dohode z niektorých z týchto krajín, musel by sa dodržať ten tradičný postup a síce dohody o readmisii by sa museli schváliť najprv v parlamente. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chce sa prosím niekto ďalší ešte vyjadriť? Zasa, že nie. Pani Weber teda dostáva späť slovo. Ďakujem. Pani predsedajúca, cením si všetky vystúpenia všetkých účastníkov diskusie a v mene parlamentu by som chcela jasne povedať, že chceme podporiť uzavretie tejto dohody a jej schválenie, aj keď musím povedať eh, veľmi úprimne, že chápem, že rôzne odborné body sú veľmi dôležité. Ja ako právnička som zvyknutá na všetky technické podrobnosti, ale neviem, ako mám vysvetliť eh, našim kolegom v stredoamerických krajinách, že táto dohoda, ktorá ktoré sa doko- rokovalo už 10 rokov, sa opäť vracia na náš stôl. Prečo máme aj ďalšiu asociačnú dohodu s nimi eh, po piatich rokoch rokovaní sa teraz uzavrelo, ale tá sa vzťahuje iba na obchod, pretože e, na tú političku časť potrebujeme pre konkrétne túto dohodu. Keď táto nadobudne účinnosť a asociačná dohoda už bude ratifikovaná vo všetkých členských štátoch, táto sa bude vzťahovať iba v tom zmysle, ak to bude v súlade s asociačnou dohodou. Myslím, že je to veľmi zmetočné pre všetkých. Naozaj si myslím, že by sa malo postupovať inak v Európskej únii. Ak chceme naďalej predstierať, že sme medzinárodným aktérom, ktorý naozaj má veľké slovo, pretože áno, máme síce 28 členských štátov, to je správne, ale Únia ako celok o sebe tvrdí, že je medzinárodným aktérom. Myslím, že by si to teda vyžadovalo e, naozaj veľmi zásadné zmeny, ústavné zmeny, štruktúrálne zmeny. Môžeme ich nazvať ako chceme, ale sú naozaj nevyhnutné a potrebné. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Weber. Reakcia na toto je, e, že uzatváram tento bod na programe a prejdeme k bodu 12. Máme tu totiž už spravodajkyňu. Ide o revíziu Európskeho zatýkacieho rozkazu. Pani baronka Sara Lukfordová je spravodajkyňou. Ide o legislatívnu správu, ktorá sa snaží zlepšiť aktuálny právny rámec. Dávam hneď slovo spravodajkyni. Nech sa páči. Vyjadrí sa okrem iného aj k návrhom, ktoré boli predložené. Potom bude priestor diskutovať a potom, ak si komisia a so želajú, dostanú slovo aj oni. Nech sa páči, pani spravodajkyne. Thank you. Thank you very much, Madam Chairman. Um... Ďakujem pekne, pani predsedkynia. Som veľmi rada, že mám príležitosť vyjadriť sa k pozmeňujúcim návrhom, ktoré boli predložené. Ich celkovo 150, niektoré z nich som predložila dokonca ja sama. Mnohé sú si pomerne podobné, čiže ako je vidno, tieňoví spravodajci sa veľmi zhodujú v, v tom, aké problémy vznikajú v súvislosti s európskym zatýkacím rozkazom, ktorý je potrebné riešiť. A nemôžem ani dosť zdôrazniť, aká užitočná je naša vzájomná spolupráca. Je naozaj veľmi aktívna zo strany všetkých mojich kolegov. Rada by som len zdôraznila niektoré tie hlavné oblasti, kde sa budeme snažiť eh, dospieť ku kompromisom, hlavne pokiaľ ide o typ legislatívnej akcie, ku ktorej budeme vyzývať. Samozrejme, máte to aj v správe, je to legislatívna správa z vlastnej iniciatívy. Preto vyzývam komisiu, aby navrhla legislatívny akt. Otázka je, či sa potom stane toto prostredníctvom horizontálneho opatrenia, alebo či tým, že sa otvorí samotné rámcové rozhodnutie. Niektorí moji kolegovia by si skôr priali, aby sa stalo to druhé, čiže aby sa pozmenilo rámcové rozhodnutie ako také. Obávam sa, že tým síce otvoríme pandorínu skrinku a nevieme o tom, kam by nás to až mohlo doviesť. A bolo by tu nebezpečie, že by si každý členský štát vytvoril kontrolný zoznam vecí, ktorý by tam chcel mať a namiesto toho, aby došlo k reformovaniu nezatýkacieho rozkazu, tak by e, sme mohli nabúrať celý systém vzájomného uznávania. Čiže mohli by sme skoznúť späť do starého systému extradície, ktorý sme mali predtým, než existoval európsky zatýkací rozkaz. Preto som navrhla, e, spravila e, horizontálne opatrenie, e, ako je proporcionalita základná práva, dôvody pre odmietnutie, čiže všetky tie základné nástroje. Pretože všetky tie problémy nie sú úplne unikatné. Väčšinou sa to týka všetkých nástrojov vzájomného uznávania, kde chýba rovnováha pokiaľ ide o trestnú spravodlivosť v Európskej únii. Už sme sa dosť zamerali napríklad na opatrenie v časti obžaloby a vyšetrovania, čo určite pomáha zvýšiť efektivitu boja v pokiaľ ide o boj proti cezhraničnej kriminalite, ale ako stále hovoríme, i na pôde tohto výboru nebolo ešte dostatočne eh, urobené dosť veci preto, aby eh, sa zaistili práva osôb prostredníctvom opatrenia vo veci procesných práv. Ide teda o to, aby sme tu mali na jednej strane efektivitu a zároveň na druhej strane zaistené práva. Eh, osobne pokladám za užitočné pozmeňujúci návrh pani z Argentiny, za zelených a chcem navrhnúť tieňovým spravodajcom, aby sa ho držali. Čiže, aby tu boli horizontálne opatrenia, ktoré by sa týkali všetkých nástrojov o vzájomnom uznávaní. Ale pokiaľ by to nestačilo na to, aby sme vyriešili problémy, tak potom by sme vyzývali na to, aby sa pozmenili lo samotné rámcové rozhodnutie. Snažíme sa teda ísť horizontálnou cestou, k tomu vyzývame komisiu, aby túto cestu skúsila ako prvú, ale nevylúčujeme to, že bude potrebné otvoriť aj samotné rámcové rozhodnutie. Dúfam, že moji tieňoví spravodajci budú súhlasiť s tým, aby sme postupovali takýmto spôsobom. Potom tu máme ďalšiu oblasť, na ktorú sa zameriavame a to je proporcionalita. A vo svojej správe vyzývam k tomu, aby sa zaistila kontrola proporcionality v štáte vydania tohto rozkazu, aby ten štát starostlivo zhodnotil, či je potrebné tento zaktikací rozkaz vydať s prihliadnutím k všetkým relevantným faktom a okolnostiam. A týkalo by sa to samozrejme aj ďalších nástrojov vzájomného uznávania. Čiže aj tu kolegovia eh, predkladajú pozmejúce návrhy, ktoré sa týkajú napríklad toho, že aký to bude mať dopad na vyžiadanú osobu, vrátanie rodinného súkromného života. Ďalej, čo to znamená pre eh, súdne orgány a či tu nie je eh, možné zakomponovať také menej intruzívne opatrenia. A tiež by som Eh, rada tu mala zoznam všetkých týchto faktorov. Niektorí kolegovia si prajú skontrolovať ešte dvojitú proporcionalitu, čiže aby ten eh, prevádzací štát mohol eh, na základe princípu proporcionality odmietnúť. Tu som troška opatrná, pretože myslím, že riskujeme to, že ten systém sa preklopí príliš ďaleko od vzájomného uznávania a že by sme mohli skoznúť zase niekam e, späť. Takisto si myslím, že pokiaľ nástroj vzájomného uznávania, akým je aj tento, bol, by bol veľmi neproporcionálny, tak potom by sa to mohlo riešiť odmietnutím z dôvodu základných práv. Čiže navrhujem kompromisný balíček, čiže Vlastne ide o kontrolu vo vydávajúcom štáte a plus postup, kedy vydávajúci a takisto aj prevádzajúci alebo realizujúci štát si vymenia tieto informácie, poradia si o potrebnosti tohto opatrenia ešte predtým, než bude vykonané. A potom zase späť pokiaľ ide o dôvod odmietnutia z, na základe základných práv, čiže skontroluje sa proporcionalita, postup konzultácie. To sa týka toho, čo bolo v oblasti vyšetrovania nedávno dohodnuté medzi Radu a parlamentom, čiže všetko sú to tie tri hlavné body. Ide teda o to, aby tu bola e, správna proporcionalita v, medzi e, štátmi tak a mechanizmom konzultácie a plus ešte možnosť odmietnúť e, toto opatrenie z dôvodu základných práv a dúfam teda, že moji tieňoví spravodajca budú teda ochotní vychádzať e, potom z tohto. Tretí oblasť, čiže tá hlavná, o ktorej by som sa chcela zmieniť, to je ten zásadný problém, ktorý vzniká v súvislosti s európskym zatýkacím rozkazom. Čiže osoby, ktoré sú odovstané predtým, než je prípad um, pripravený pre súdne pojednávanie, toto je veľmi zložitá vec. Ja nebudem špekulovať o všetkých aspektoch, pretože by to zabralo príliš veľa času, ale je to naozaj veľmi významný, významný problém, pretože veľmi často to znamená to, že osoby sú dlho eh, stíhané vo väzbe a ešte predtým, než vôbec dojde k samotnému procesu. Čiže mala by tu byť možnosť odmietnúť z konkrétneho dôvodu s, napríklad z dôvodu príliš dlhého väzobného stíhania pred procesom. To by bolo možno príliš obmedzujúce. Neviem, či by to takto išlo, ale určite by sa to malo vziať do úvahy. To hovorím v návrhu správy a malo by sa to obšetriť skôr tým, že sa zaistí, že sa najprv vyčerpajú všetky iné možné opatrenia. Preto musíme zdôrazniť povinnosť členských štátov vykonávať všetky nástroje vzájomného uznávania. A dúfajme, že týmto spôsobom trošku sa posilní európsky zatýkací rozkaz, že ale najprv sa urobí všetko v, v oblasti vyšetrovania, dôkazové riadenie a takisto aj konzultačný mechanizmus v snahe zistiť a objasniť, že či táto kauza je už pripravená na súdne pojednávanie alebo nie aby sa teda využili najprv aj všetky ostatné nástroje vzájomného uznávania, ktoré môžeme zobrať do úvahy a potom na základe konzultačného mechanizmu by sa potom malo posúdiť, ako blízko je tá kauza už k tomu súdnemu pojednávaniu. Samozrejme, že tu sú rozdiely medzi národnými systémami, ale najdôležitejšie v rámci rámcového rozhodnutia o Európskom zatýkacom rozkaze je, to, čo sa týka obžaloby, že to odovzdanie osoby sa realizuje za účasti e, trestného e, stíhania. Nie, že potom niekto ešte musí straviť 6 mesiacov alebo ešte dlhšiu dobu vo väzbe bez toho, aby by bol vôbec vypočutý. Je to teda za účelom naozaj trestného stíhania a preto si myslím, že teda ten konzultačný postup by bol veľmi dôležitý práve preto, aby bolo možné odkomunikovať to, že v akom štádiu sa to konanie momentálne nachádza. A či alebo ten e, prevádzajúci orgán nebude spokojený s tým, že tá proporcionalita nie je dodržaná a že teda prípad je pripravený pre súdne pojednávanie, tak potom je možné využiť aj ten dôvod na zamietnutie, aby boli dodržané tie základné práva. Spomeniem ešte niektoré ďalšie veci, ktoré sa týkajú ktorých sa týkajú pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené, napríklad väzobné stíhanie, predtým než dôjde k samotnému súdnemu pojednávaniu. Pretože väzobné podmienky a takisto aj doba väzobného e, stíhania častokrát ohrodzujú vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi a častokrát to potom vedie k odmietnutiu odovzdania osoby to nie je problém, ktorému by sme sa mohli vyhýbať a preto by sme si prijali, aby komisia prišla konečne s konečným návrhom o väzobnom stíhaní, pretože to je tá vec, ktorá nahľadáva častokrát dôveru a je potrebné sa ňou zaoberať. Tiež som sama predložila niektoré pozmejúce návrhy, ako aj kolegovia v tomto zmysle, aby sme posilnili e, celú tú sieť obhajcov a advokátov, ktorí majú čo dočinenia s týmto postupom. A naozaj je veľmi dôležité, aby oblasť európskej spravodlivosti fungovala optimálne. Ja už som pomerne ďaleko s týmto a dúfam, že v priebehu nasledujúcich niekoľko hodín vám rozdám návrhy ku kompromisom. Zajtra sa zídeme s tieňovými spravodajcami a ja dúfam, že dospejeme k pokroku, že kolegovia budú mať možnosť medzi tým, že e, sa budú môcť tým zoznámiť s týmito návrhmi a že budú e, hlasovať vo, že hlasovať vo výbore sa bude 13. januára. Teda, ako som už povedala, je tu niekoľko vecí, kde sa budem snažiť presvedčiť kolegov a že môj, ten môj prístup, teda ten môj balíček návrhov je ten správny. Ale všetci kolegovia už predložili návrhy, ktoré pokladám za mimoriadne užitočné a ktoré ukazujú tú správnu cestu dopredu. Ďakujem. Thank you, Mrs. Uh, Mrs. Zippel. Ďakujem. A teraz uh, pani Cipel a pani Sargentini uh, požiadali ako tieňové uh, spravodajkyňa o slovo, ja takisto, pretože ja som tieňovou spravodajkyňou za EPP a mám teda len niekoľko slov, ktoré by som chcela k tomuto povedať. Ja si nemyslím, že európsky zatýkací rozkaz je to najdôležitejšie. Najdôležitejšia je spolupráca v súdnych otázkach. To chcem zdôrazniť, tak ako povedala aj pani Latford. Tohto by sme sa mali držať. Máme tu niektoré trestné prípady a mali by sme sa toho držať aj v prípade, že máme trestné prípady. Vychádza to z princípu vzájomného uznávania. A pretože je to nástroj vzájomného uznávania, tak nemôžeme v žiadnom prípade toto vzájomné uznávanie ohroziť. Keď som vás počúvala, tak som z toho pochopila to, že takisto súhlasíte s týmto názorom. Ja podporujem prístup, ktorý tu máme predložený, prístup pani spravodajkyne vo všetkých oblastiach, vrátane tých obav, pokiaľ ide o otváranie pandorinej skrinky ohľadne kontroly, proporcionality a môžem povedať len toľko, že sme otvorení. Ďalším kompromisom Pripojujem sa k názoru pani spravodajky. Nebudú to niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré nebudeme môcť akceptovať, ale celkovo si myslím, že, že nakoniec nadl- na- nájdeme optimálne riešenie že eh, dojdeme, dospejeme k dohode. Pani Cipel, poprvé ďakujem pani spravodajkyni za prehľad všetkých tých podrobností, o ktorých tu je reč ohľadne tých oblastí, k ktorým predkladám pozmeňujúce návrhy, aby sme vylepšili ešte túto situáciu. Nebudem komentovať všetky tie podrobnosti, ktoré tu máme, pretože mnohých ideme tým istým smerom, niektorých sa líšime, ale vidím tu jeden bod, ktorý je v samom jadre celej diskusie. A myslím, že to nebude môcť sa ošetriť len obyčajným horizontálnym opatrením alebo otvorením samotného zatýkacieho rozkazu, pretože týmto ústredným problémom je, že vzhľadom na to, ako čas uteká, občania čakajú na jasné pravidlá. A tu máme európske opatrenie, európsky zatýkací rozkaz, a, ale v praxi to, čo robíme, vyplýva z tej situácie, kde vlastne z, z toho obyčajného vzájomného uznávania máme síce európske opatrenia, ale potom máme národné pravidla, národné ustanovenia, národné tradície. A to vedie k určitému zmetku, nielen v oblasti profesionálnych aktérov v danej oblasti, ale takisto aj pre občanov či už bude tá situácia taká alebo taká, či už občania budú podporovať EÚ alebo nie, či budú pokritizovať, keď je reč o európskych opatreniach, tak si prajú tie jasné, harmonizované štandardy a tie nám tu chýbajú z môjho osobného pohľadu. Toto je záležitosť, ktorá nás trápi keď hovoríme o mnohých rôznych štandardoch Európskej únie, máme nejaké opatrenia, ktoré má zlepšiť, uľahčiť spoluprácu v oblasti v súd, oblasti súdnej spolupráce, v oblasti eh, stíhania a tak ďalej, uľahčiť eh, toto stíhanie, ale potom, pokiaľ ide o procesné práva a práva obhajoby, to je veľmi ťažké, pretože sú tie pravidlá rôznorodé v jednotlivých členských štátoch. Musíme sa teda znova zamyslieť na rámec rôznych podrobností, či je možné tú alebo tou alebo inou metodou túto situáciu zlepšiť, či je možné dospieť k spoločným štandardom a keď je reč o európskych opatreniach, tak potom tie štandardy nie len, že potrebujeme pre obžalobu, ale takisto aj pre procesné práva, pre práva obhajoby. Toto by malo byť jasné. Neviem, či to môžeme urobiť tým alebo tým spôsobom ale mali by sme to urobiť dôkladne, pretože inak naši občania nepríjmú tieto opatrenia, pokiaľ to bude všetko také, tak vždy závisieť iba na národných pravidlách. Pani Sargentini má slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa vyjadriť k dvom veciam. K overovaniu proporcionality v krajine, ktorá má odoslať podozrivú osobu a potrebu legislatívneho návrhu začnem s proporcionalitou a jej overovaním. Mám príklad, ktorý môže ilustrovať, prečo si myslím, že ľudské, právo, si ľudské, ľudské práva nestačia. Predstavme si niekoho v Amsterdame, ktorý, má, ktorý sedí pri káve a e, marihuanovej cigarete, to je povolené v Amsterdame. Niekto ide okolo a spýta sa ho, hej človeče, odkiaľ si dostal ten joint, tú marihuanovú cigaretu. On povie, tretia ulica naľavo, tam je coffee shop, tam sa dá kúpiť marihuano. Švédsky turista, ktorý sa pýtal tohto človeka, kúpi si to, v coffee shope sa dnes si vedľa e, toho prvého človeka na terasu, požiada o kávu a zapali si marihuanovú cigaretu, začnú konverzovať, vymenia si adresy. Na budúce, keď je tento človek v Štokholme, tak e, poprosí e, štokholmský turista, aby ho navštívil. A v Štokholme je zatknutý, pretože má v e, batožine hašoš, hašiš. Lenže sa e, zlakne, dá, dá policii adresu toho človeka, ktorý nepredal mu síce marihuanu, ale mu povedal, kde je to, kde sa to dá kúpiť a tento amsterdamský občan musí prísť do Švédska, pretože je obvinený z predaja nelegálnych substancií, hoci to nepredával a iba povedal švedskému turistovi, kde sa dá marihuana kúpiť. Švedsko má pek- dobré väzenie, nie je to problém, tam nie je žiadny problém s ľudskými právami, ale je tu otázka proporcionality. A preto je tu príklad toho, eh, ako si overovať proporcionalitu na oboch stranách. Prečo tento človek eh, nemá ísť do Švedska, tento Amsterdamčan. To, to sa naozaj stalo. Bol to sírsky utečenec, v Amsterdame nebol to Holandian, stalo sa mu to a bol v, vo vezení celé mesiace v Švédsku. Teraz k legislatívnemu e, návrhu. Myslím si, že treba, aby sme vypracovali text a vyjasnili, že buď zmeníme európsky zatýkací rozkaz, alebo e, sa e, dáme do horizontálnych opatrení a vypracujeme ich do roka. A rada by som bola, aby sme veľmi jasne povedali v, tejto, v tomto texte, že Európsky parlament žiada legislatívny návrh, či už jedného typu alebo horizontálneho typu, ale že to chceme uzavrieť do jedného roka. Nechcem, aby sme tieto dáta e, dali do zasúky a o rok zistíme, že sa nič nedeje a Sárina správa vôbec nič nezmenila, navodila tú zmenu, o ktorú stojíme. Ďakujem vám pekne. Ďakujeme pani Sargentini. Teraz má slovo pani Dajon. Ďakujem, pán Dajon, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja si myslím, že tieňoví spravodajcovia a spravodajky spravodajkyňa priniesli cenné prvky do diskusie, zásadné prvky, najmä pani Zipel skutočne udrela klinec po hlavičke, zatiaľ ešte nie je harmonizácia v otázke základných práv a procedurálnych postupov. Myslím si, že pani komisárka Redingová, ktorá tu bola včera, trochu sa dotkla týchto práv na právna právnu pomoc a ďalej tu je otázka Európskeho zatýkacieho e, rozkazu, ktorý súvisí s právnou pomocou. Táto právna pomoc ešte nie je právne upravená. V rámci tohto mandátu možno sa nám podarí začať, ale určite sa to nezavrší, táto tematika. Čiže riešime úplne odlišné situácie. A navyše by som povedal, že rozpráva, ktorú sme mali včera s komisárkou Redingovou a ktorá sa týkala navrhovanej legislatívy v Rumunsku proti korupcii, kde budú trestné sankcie nie v rámci trestného zákonníka, ale iba občianského zákonníka. Čo sa stane v praxi? keď budeme mať skorumpovaného úradníka v nejakom členskom štáte, ktorý e, pož- požiada sa, aby bol európsky zatýkací rozkaz e, aktivovaný iným členským štátom EU, mali by sme byť spokojní, pretože vzájomne uznávame rozhodnutia jeden štát druhého štátu. Ale takto to nefunguje, nie je to takto pravda. Treba vziať do úvahy situáciu, že v členských štátoch existujú veľké rozdiely a že to nie je také jednoduché, ako jednoducho sa spolahnúť na prís, e, postoj vzájomného uznávania. Chcem zopakovať, môj pozmeňujúci návrh, že môj pozmeňujúci návrh ide v tom istom smere ako pozmeňujúce návrhy zelených. Nie som presvedčený o tom horizontálnom nástroji, ktorý sa tu spomínal, že by to dobre fungovalo. Myslím si, že zatiaľ sa chcem vyjadriť k apelu Európskej komisie, aby sa do roka prijal Európsky zatýkací rozkaz a ak máme novelizovať eh, Európsky zatýkací rozkaz, tak potom by sme to mali na záverečnú fázu ponechať na komisiu. Teším sa na pozmeňujúce návrhy. Pani Romero López, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som sa takisto chcela vyjadriť eh, v tom istom zmysle ako pán De Jong, pretože eh, chcem vyzdvihnúť prácu pani Lotford, ale zdá sa mi, že to nebude dostatočné pretože všetky tie otázky, pokiaľ ide o proporcionalitu, majú veľmi slabý základ. A sú to krajiny, ktoré nepovažujú za trestný čin niektoré situácie, ktoré iné členské štáty považujú za trestný čin. Takže čo sa potom deje? Tento zoznam trestných činov, ktoré sú stanovené v tomto rámcovom rozhodnutí, spôsobujú veľa problémov a takisto vyžadujú upresnenie preto by som sa chcela zamyslieť nad tými opatreniami, ktoré e, odporúča pani Lutford v svojom, svojej správe sú dostatočné, ale myslím, že by sme tu mali urobiť e, komplexné zhodnotenie toho, aké budú vlastne príkazy na zadržanie, ktoré budú vydané a či to je dostatočné. Pretože e, sa opierame práve o tento zoznam trestných činov na základne smernice a to tá nepresnosť je tu dosť eh, značná. A preto, žiaľ Bohu, si myslím, že by sme mali reformovať eh, toto rámcové rozhodnutie v budúcnosti určite, pretože to nebude dostatočné. Pretože vždy, keď to bude potrebné vydať toto rozhodnutie, nebude to možné tým ošetriť tento problém. Čiže mali by sme naozaj eh, do roka sa pozrieť, aký je výsledok a aplikovania týchto odporúčaní a či sú dostatočné. Pretože podľa mňa nie sú. A nebudú. Pretože tu nie sú trestné činy, ktoré by mohli byť porovnateľné pri tom alebo tom odsudení. A myslím si, že upresnenie troch rokov napríklad to nie je dostatočné. Mali by sme sa oveľa viacej snažiť približiť k tomu upresneniu, ktorú, aby sme, sa teda nemus- aby sme nemuseli čeliť neželateľným situáciám. Toto je len teda taký krok, e, to horizontálne riešenie, ale len jeden krok. Ale samozrejme, že sú tu aj e, určite musíme vyzvihnúť prácu pani Latford a um, určite sa budeme snažiť ísť takouto správnou cestou, ale nie je to dostatočné. Mali by sme naozaj sa rozbehnúť smerom k reforme tohto rámcového rozhodnutia oveľa presnejšie upresniť, prijať napríklad um, opatrenia v oblasti extradície, vydania. Ďakujem pekne, pani Romero López. Like to... Vraciam sa teraz na komisiu. Či sa komisia chce vyjadriť? Zase, že nie. Takže dávam slovo späť pani Latvork. Thank you, Madam Chairman. Um, it would quite nice to hear from the Commission, actually. Ďakujem pekne. Bolo by určite dobré, keby sme si teraz vypočuli uh, aj komisiu. Ja som sa včera nepýtala pani Redingovej v kontekste tejto správy, či má na to nejaký názor, či by komisia bola ochotná navrhnúť horizontálne opatrenie. Prípadne som sa, som sa jej spýtala, ale ona mi neodpovedala. Bolo tu veľa otázok, možno mm, nemohla odpovedať na každú z týchto otázok. Ale Určite budeme vyzývať komisiu, aby nám odpovedala. Existuje rámcová dohoda medzi parlamentom a komisiou, e, ktorú ktorá znamená, že vlastne komisia by má reagovať po Lisabonskej zmluve na správy e, Európskeho parlamentu z vlastnej iniciatívy. A ja teda berem aj návrh pani Sarnatiny, aby sme zapracovali do správy aj žiadosť komisie, aby do roka po prijatí tohto uznesenia zareagovala legislatívnym návrhom na e, základe podrobných doporúčení z našej, na, e, v našej správe. Ja teda súhlasím s tým, že je potrebné tu zakomponovať nejaký časový termín, nejakú lehotu. Pokiaľ tá správa bude chválená, dúfam teda, že to tak bude a pokiaľ e, počas nasledujúceho mandátu tu budem zasadať, a teda dúfam, že áno, tak určite e, sa budeme snažiť e, vo veľkom tlačiť na komisiu, pretože budeme im hovoriť, že máte povisnosť zareagovať na túto správu legislatívnym návrhom do roka. Určite sa k tomu budeme vrácať ešte počas vypočutia s každým, kto bude menovaný eh, na post komisára pre otázky spravodlivosti a základná práva. My totiž túto správu nerobíme len pre eh, ňu samotnú, že nás to len tak nejakým spôsobom baví, ale aj preto, že chceme mať konkrétnu odpoveď, konkrétnu reakciu a preto sa poriadne pozrieme na komisiu, aby e, prišla s nejakým návrhom, pretože my nemáme možnosť sami robiť legislatívne návrhy, ale maximálne budeme sa snažiť tlačiť na komisiu, aby robila legislatívne návrhy v v oblastiach, vo veciach, kde sa skupiny Európskeho parlamentu dohodnú, že ide naozaj o naliehavý problém. Preto vlastne ide o to, aby sme nejak nevykoľajili e, fungovanie Európskeho zatýkacieho rozkazu. Možno, že rôzni z nás dávajú e, rôzne akcenty na rôzne aspekty, ale možno, že niekto by v zásade chcel zničiť e, európsky zatýkací rozkaz a, a vôbec tie nástroje pre vzájomné uznávanie. A preto teda potrebujeme aby sa to nejakým slušným spôsobom ošetrilo, reformovalo, aby sme mohli dokázať, že ide o otázku individuálnych práv a slobôd. A pokiaľ my nedokážeme, že je dôležité sa tým zaoberať, tak bude z toho naozaj veľký problém. A ako tu už bolo povedané, že e, je tu úplne inherentný problém vo vzájomnom uznávaní že totiž to e, veľmi závisíme na tom, ako fungujú vnútroštátne predpisy. A v Líbe sa stále hovorí o tom, ako zaistiť patričnú vyváženosť medzi určitou mierou vyváženosti. To nie je to isté, teda čo je nejaká uniformita, ale ako teda zaistiť, aby všetky trestné kódexy pracovali alebo fungovali na základe jednotných štandardov s tým, že samozrejme nejde o to, aby tu bol e, ten istý trestný kódex. Samozrejme, že to nie je žiaduce, ani sa to nedá realizovať, ale ten systém by mal byť taký interoperabilný. A to takým spôsobom, aby sa zaistila spravodlivosť a zároveň aj efektivita. A práve preto to toľko zdôrazňujeme. E, zatiaľ sme mali eh, pani Antonesku, pani Sargentini a ja eh, eh, stretnutie a vypracovávame správy, ktoré sa tohto týkajú a za, mnohé, čo by ako by sa mala urobiť, sa to už malo dávno zrealizovať. Malo to tu byť pred desiatimi rokmi, ale konečne sa teda aspoň rysuje nejaký pokrok. Ja si teda myslím, že aj toto by sme si mali uvedomiť a podporiť to. Pani Sargentini, opätovne zopakovala svoje stanovisko, ktoré nám veľmi dobre ilustrovala na prípade, ako je dôležité, aby vo vykonávajúcom štáte sa vždy skontrolovalo, že či je e, tu dodržaný princíp proporcionality. Ale ja hovorím, že keby sme to trošku prehnali, tak by sme riskovali, že sa vrátime do toho stavu pred My postupujeme v smere poskytovania e, práv jednotlivce, jednotlivca poskytovaním právnych e, rád poradného poradenstva. Samozrejme, že tým určite nebude toľko e, prípadov odmietania zo základ, na, na základe základných práv, ale musíme hlavne tú proporcionalitu s tým zväzovať, s tým spájať, pretože je potrebné naozaj túto proporcionalitu dodržiavať. Je to úplne inherentný problém, aj keď teda nie je všade výslovne spomenutý. Ja teda dúfam, že získam podporu preto, aby tu bola kontrola proporcionality vo vydávajúcom štáte, aby tu bol mechanizmus konzultácie, čiže eh, ten vydávajúci štát, ktorý vydáva, ten eh, rozkaz tak musí zodpovedať na všetky, dotaz, eh, všetky pripomienky, všetky otázky žiadajú, eh, mm, žiadajúceho štátu a pokiaľ to nebude stačiť, tak potom tu je ešte tá posledná poistka. Čiže členské štáty by sa nemali báť používať túto poistku. V mojej vlastnej krajine, v Spojenom kráľovstve, od roku 2003 máme už k tomu legislatívu o dobe, kedy bol prijatý európsky zatýkací rozkaz a my, naša strana a takisto aj naši koaliční partnery, teraz eh, sme presadili legislatívu, že súdca môže odmietnúť odovzdanie osoby, pokiaľ by základné práva tejto osoby boli porušené. Nepoužíva sa to síce príliš často, ale je dôležité, aby to bolo spomenuté v tejto správe, aby to tu bolo takým ústretným prvkom, aby to e, povzbudilo susedov v jednotlivých krajinách e, prijať toto opatrenie. Pokiaľ sa vyčerpajú všetky ostatné možnosti, tak potom ako posledné útočisko by to mohlo byť. Ale samozrejme, že to nemôžeme robiť automaticky, aby sme nerozborali celý mechanizmus vzájomného uznávania, ale taká poistka ako taký konečný e, moment to tu musí byť zakomponované. Samozrejme, že vítam to, že ste viac menej podporili všetko, čo som predniesla. Ja rozhodne nie som proti s žiadnym z týchto tieňových spravodajcov, ale teraz ide o to, aby sme sa presne dohodli na znení, ktoré by bolo priateľné pre všetkých a dúfam, že počas obednej prestávky vám rozdám návrhy kompromisu, o ktorým potom budeme s tieňovými spravodajcami rokovať zajtra. A bolo by veľmi pekné, keby aspoň väčšina týchto kompromisov bola dohodnutá takým spôsobom, aby sme zaistili pomerne hladký prechod k hlasovaniu 13. januára. Ja neočakávam, že by e, sme dosiahli e, veľa. Určite sú tu niektoré e, momenty, kde sa mi nepodarí všetkých presvedčiť, ale aspoň po väčšine to hádam pôjde. Ďakujem pekne, ako ste sa už zmienili, hlasovať sa bude 13. januára. Bude to počas mimoriadného zasadnutia výboru v Štrasburgu na plenárke. A myslím si, že tieňoví spravodajci zajtra budú mať možnosť dospieť k dobrému kompromisu. Ďakujem všetkým kolegom za spoluprácu a teraz nám ostáva troška času pred hlasovaním, pretože hlasovanie sa začína podľa programu až 10.45, čiže musím prerušiť túto stretnutie, musíme počkať, až sa tu dostavia kolegovia, ktorí sa prajú zúčastniť sa na hlasovaní. Čiže budeme pokračovať 10.45. Hello everybody. Dobrý deň všetkým. Let's continue the meeting of... Uh, budeme pokračovať v našej schôdzi. Máme na programe hlasovanie. Prvý bod, o ktorom budeme hlasovať, nesie názov ochrana eur a ostatných mien proti falšovaniu. Spravodajkyňou je pani McIntyre. Pýtam sa, či sa chcete vyjadriť, pani spravodajkyňa, ešte pred hlasovaním. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa len poďakovať všetkým kolegom za spoluprácu, všetkým deňovým spravodajcom. Dúfam, že hlasovanie a všetko prebehne rýchlo, tak aby sme sa dostali do fázy trialógu začiatkom budúceho roka. Ďakujem. Ďakujeme pekne, takže môžeme hlasovať. Pozmeňovací návrh 34, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 35, ten bol stiahnutý. 36, kto je za? Proti? Musíme si to overiť. Hlasujeme o náhoru 36. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Now? Yes. Vote is closed. Konec hlasovania. 28 za, 16 proti. Návrh bol prijatý. Kompromis 8. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Návrh 38. Kto je za? Proti. Musíme si to overiť opäť elektronicky, lebo nedvíhate poriadne ruky. Takže ešte raz návrh 38 hlasujte prosím elektronicky. Closed. Koniec hlasovania. 40 hlasov za, traja proti. Prosím vás, dvíhajte ruky tak, aby to bolo zreteľné. 39, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 40, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5, kto je za, proti. Musíme si to overiť. Hlasujeme o kompromise 5, nech sa páči. Koniec hlasovania 27 za, 19 proti. Nikto sa nezdržal. Prijaté. Ďalej. Ekon 5. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Ekon 6, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej nasleduje kompromis 6, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej je pozmeňovací na 3, kto je za, proti, Ešte raz, kto je za? Proti? zdržali sa prijaté 44, kto je za. A pardon, ten je rovnaký. Hlasujeme spoločne o návrhoch 44 a 45 spolu, kto Proti, zdržali sa prijaté 46, kto je za. A ten je bezpredbetný, takže kompromis 7, kto je za. Proti, zdržali sa prijaté Návrh 51, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Ekon 10, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Návrh 53, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Návrh 5, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 54 za. Proti. Zdržali sa prijaté 55 za, proti zdržali sa prijaté 56 za, proti zdržali sa prijaté 6 kto je za, proti zdržali sa prijaté 57 za, proti zdržali sa prijaté. Ďalej Ekon 12, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Ekon 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Ekan 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz úvodné ustanovenia, návrh 7, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 11, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 12 za, proti, musíme to overiť. Hlasujeme, prosím o návrhu 12, nech sa páči. The vote is closed. Konec hlasovania, 24 hlasov za, 23 proti, bolo to prijaté. that you did? You voted. Yes. Uh, so I changed my vote. Okay, what? The, the minutes take it, but it doesn't change. Bude to v zápisnici, ale výsledok hlasovania sa tým nezmení. Ekon 1 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 13, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ekon 2 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Návrh 14 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 15 Otváram hlasovanie. Overujeme si návrh 14. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Koniec hlasovania 25 za, 22 proti. Prijaté. Teraz návrh 15. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ekon 3 za proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 20 a 21, tie sú rovnaké, kto je za? Prepašte. Tieto návrhy sú bezpredmetné. Takže hlasujeme o kompromise 2, kto je za? Proti zdržali sa, prijaté. Návrh. Pardon, kompromis 3, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Ekon 4 je bezpredmetný. Návrh 32, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. A teraz budeme hlasovať o celom takto upravenom texte. Budeme hlasovať elektronicky, nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Now. 46 in favor, no, nobody against, two abstentions. And now we have to vote to open the negotiation. Blahoželáme e, spravodajkyni. Teraz budem hlasovať o mandáte. Tu potrebujeme 31 hlasov za, aby sme spravodajkyni udelili mandát pre ďalšie rokovania. The vote is closed. So. Konec hlasovania. 46 hlasov za, niekto proti, dvaja sa zdržali. Blahoželáme pani McIntyre. Uh, report, uh, on the e- Teraz prejdeme k ďalšej správe. Ide o plán EÚ na diskrimináciu proti proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Pani Lunáček má slovo. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, všetkým deňovým spravodajcom za ich spoluprácu. Viem, že to téma nie je jednoduchá vo všetkých skupinách. Myslím, že sa nám pracovalo dobre, máme dobré kompromisy ktoré sú výsledkom tejto našej spolupráce. Chcem sa teda ešte raz poďakovať všetkým tým spravodajcom a všetkým skupinám, ktoré podporujú túto správu teraz. Chcem ešte spomenúť text z výboru FAM. Väčšina pozmeňovacích návrhov, o ktorých sa hlasovalo v výbore FAM, už pokrýva tento náš výsledný text. Sú tu ešte ďalšie, ktoré by sme chceli zahrnúť do textu. Máte to teda uvedené vo svojom hlasovacom zozname. Budeme teda o nich hlasovať teraz a potom aj v pléne. Ďakujeme pekne, pani Lunaček. Hlasujeme teda návrh 5, kto je za. Proti. Musíme z toho overiť. Overujeme návrh 5. Nech sa páči, hlasujte elektronicky.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 22, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 8, kto je za, proti, zdržali sa. Ešte raz to je za, návrh 8, proti, zdržali sa zamietnuté 16, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 23, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 24 za, proti, zdržali sa prijaté 25 za, proti, zdržali sa prijaté návrh 26 za. Aha, overíme si 25. -ku. Dobre, nech sa páči, hlasujte. The vote is open. The vote is closed. 31 in favor, 13. 31 hlasov za, 13 proti, 3 sa zdržali, bolo to teda prijaté. 26 je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 4 za, proti, zdržali sa. Musíme sa overiť. Nech sa páči, hlasujte o nahoru 4. Vote is closed. 24 in favor. 24 za, 22 proti, jeden sa zdržal. Prijaté. 27 za, proti, zdržali sa prijaté 28 za, proti, zdržali sa prijaté. 29 za, proti, zdržali sa prijaté. 30 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa prijaté. 33 za, proti, zdržali sa prijaté. 34 za, proti, zdržali sa prijaté. 35 za, proti, zdržali sa prijaté. 36 za, proti, zdržali sa prijaté. 37 za, proti, zdržali sa prijaté, 38 za, proti, zdržali sa prijaté, 39 za, proti, zdržali sa prijaté, 40 za, proti, zdržali sa prijaté, 41 za, proti, zdržali sa prijaté, 42 za, proti. Musíme z toho overiť. Nech sa páči, hlasujeme o návrhu 42. I close the vote. 22 in favor, 24 against, 22 za, 24 proti, nikto sa nezdržal ďalej, 43 za, proti, zdržali sa, prijaté, 44 za, proti, zdržali sa prijaté 45 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 2, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 3, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 4 za, proti, zdržali sa prijaté, návrh A, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté, B, aha, to je bezpredmetné. Takže teraz budeme hlasovať o celom takto upravenom texte. Hlasujeme elektronicky, nech sa páči. The vote is closed. Konec hlasovania. 40 hlasov za, 2 proti, 6 sa zdržali. Blahoželáme spravodajkyni. Ďalší bod na programe, vlastne naše posledné dnešné hlasovanie, sa týka zmrazenia a zhabania ziskového stresnej činnosti Európskej únie. Pani Makovej, nech sa páči, žiada o slovo. Ďakujem. Budem e, naozaj veľmi stručná. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, tým spravodajcom e, za usilovnú prácu, za dobré rady. A chcem e, tiež uviezť, že litovské predsedníctvo bolo naozaj veľmi nápomocné v tomto procese a príjmalo radu, aby sa celá vec uzavrela, aby sme uzavreli trialóg. Nepodarilo sa mne osobne dosiahnuť všetko to, čo som si želala, ale ako sa hovorí, niekoľko krokov pred sme predsa len urobili. Myslím, že tu máme výsledný text, ktorý dokážu podporiť všetci. Ďakujeme pekne pani Makovej. Budeme teraz hlasovať o konečnom výsledku tohto vyrokovaného textu. Je to iba jedno jediné hlasovanie. Hlasujeme elektronicky. Nech sa páči, otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. 44 za, 1 proti, 1 sa zdržal, blahoželáme pani Makovej. Prosím ťa, volá sa aj pozoberieš to To bolo všetko, čo sa týka dnešného hlasovania. Do poludnejšom pokračovaní sme sa rozhodli odložiť všetky body ktoré boli pôvodne na programe na dopoludnejšie zasadnutie a budeme pokračovať až o tretej popoludní litovským predsedníctvom. Ďakujem veľmi pekne kolegovia.